pretože pán kolega Oli Rehn odstúpil z tohto postu. Pripomínam, že lehota na predkladanie kandidatúr vyprší v útorok o 18. hodine. Kandidatúry musia byť odovzdané generálnemu riaditeľovi eh, pred, eh, predsedníckého úradu Európskeho parlamentu v miestnosti 00101 Espace Paysage de la Présidence. Je to v budove Louis Weiss. Je potrebné priložiť aj vyhlásenie o súhlase kandidáta, respektíve